možnostiam. Chceme, aby študenti sa vzdelávali a aby získali diplomy a skutočné kvalitné miesta v spoločnosti. Ďakujem. Podľa toto nás privádza k záveru tejto diskusie. Hlasovanie sa uskutoční zajtra na poludne. No a ďalšia Téma je správa pani Harms. Ide o finančnú pomoc spoločnosti, spoločenstva v súvislosti s vyradením blokov 1 až 4 jadrové elektrárne v Kozloduj v Bulharsku z prevádzky. Nazýva sa to program Kozloduj. A slovo dávam na 4 minúty pani Harms ako spravodajkyni, aby otvorila diskusii. Pán predsedajúci, to je skutočne veľmi veľkorysé, že mi dávate až 4 minúty. Ja by som najskôr chcela poďakovať kolegom za veľmi zaujímavé diskusie o ostraňovaní atomového jadrového paliva nielen na, na pôde komisie, ale aj u nás v parlamente. Nevždy sme sa zhodli v diskusiách, ale v jednej veci sa predsa len zhodneme a síce, že Potrebujeme európsku spoločnú pod, pod, podporu pre Bulharsko v riešení nákladov odstávky štyroch reaktorov elektrárne Kozloduj. To by som eh, na tomto mieste veľmi rada počiarkla. Bulharsko eh, v roku 2006 získalo 340 miliónov, ďalej v roku 2007 až 2008 300 253 miliónov, ďalej v roku 2009 získalo 89,5 milióna. A teraz zajtra budeme v hlasovaní rozhodovať o ďalšej finančnej pomoci Európskej únie vo výške 300 miliónov eur. Táto solidarita prichádza preto, že bulharská vláda v rámci prístupových rokovaní s Európskou úniou sa vyjadrila, že je ochotná napraviť bezpečnostné nedostatky a z bezpečnosti dôvodov odstaviť reaktory jadrovej elektrárne Kozloduj. Svojou správou som sa snažila opodstatniť tú poslednú sumu. Vychádzam teraz z toho, že to bude už skutočne posledná e, suma a snažím sa dosiahnuť istú zmenu. A síce chcela som podnietiť, aby tieto peniaze, ktoré už nebudú určené priamo na odstávku a na zaobchádzanie s jadrovým odpadom a na uskladňovanie jadrového odpadu. Pre Kozloduj ide tu zhruba o 120 miliónov, ktoré sú tam navyše a aspoň časť z toho by bolo potrebné investovať do plánovania a prípravy odstraňovania a zneškodňovania jadrového odpadu v Bulharsku, pretože len čo začneme vôbec vytvárať fond na tieto úlohy, ktoré mimochodom vôbec neboli spracované do posiaľ, tak je potrebné sa tým zabrať okamžite. Doposiaľ sa mi nepodarilo získať väčšinu vo výbore pre tento môj nápad, ale predsa len si myslím, že je dôležité snažiť sa o to. Čo sa týka kompromisov, o ktorých sme rokovali vo výbore a na zajtra prehlasovanie, hlasovanie, aj vo svojich pozmeňacích návrhoch uvádzam dve veci, ktoré by som rada napravila. Poprvé, v súvislosti s odstávkou, odstraňovaním odpadu, dúfam, že komisia veľmi pozorne bude sledovať, koľko peňazí to skutočne bude stáť. Koľko peňazí skutočne potrebujeme na odstávku a odstránenie jadrového odpadu za dodržanie samozrejme všetkých bezpečnostných noriem. A po druhé by som rada dosiahla, aby peniaze, ktoré teraz vyšleme do Bulharska, sa nepoužili na investície e, do uhlia alebo do hnedého uhlia alebo do čierneho uhlia, aj pretože toto nebolo dokonca úplne vylúčené e, na rokovaniach výboru. Som rada, že správa má šancu podnietiť veľmi živú politickú diskusiu, ktorá nás ešte čaká aj ďalej s komisárom Oettingerom z e, odstráňovaním medrového odpadu v Európe. A veľmi rada e, sa už teraz teším na túto novú smernicu. Ďakujeme pekne pani Harms. A teraz v mene komisie dávam slovo komisárovi Oettingerovi. Pán predseda, vážení páni poslanci a pani poslankyne. Aj v tretí večer tohto týždňa máte energetickú tému na programe. Dnes e, sa hovorí o rozšírení finančnej pomoci pre Bulharsko. Je to veľmi citlivá téma a vítam e, túto atmosféru. Téma, bola prerokovaná s pani poslankyňou Harms a prerokovali sme ju veľmi vecne. Taktiež ma veľmi teší, že správa komisie súhlasí s našim návrhom a náš návrh vo veľkej miere podporuje. Súhlasíte s tým, aby sme poskytli ďalších 300 miliónov eur z rozpočtu EÚ Bulharsku, pretože je to v záujme Európskej únie a v záujme zachovania bezpečnosti jadrových zariadení. Po druhé, ťažisko ďalšej pomoci by malo pomôcť odstaviť jadrovú elektráreň Kozloduj a myslím si, že táto pomoc e, vo výške 118 miliónov eur je dosť veľká ale z historických dôvodov nebude tá pomoc dostatočne veľká v Bulharskej republike. Pomoc Európskej únie je nevyhnutná pre účely ochrany ľudí a životného prostredia. Pokiaľ ide o predložené pozmeňovacie návrhy, chcel by som povedať, že veľká časť pozmeňovacích návrhov môže byť akceptovaná Európskou komisiou. Časových dôvodov sa nemôžem venovať všetkým ale chcem vyjadriť stanovisko komisie k dvom pre nás dôležitých tém. Sú to dve témy, ktoré sa objavujú v správe a ktoré sa objavujú v pozmejúcich návrhoch. Najprv by som chcel hovoriť o pokračovaní finančnej pomoci pre opatrenia v energetickom sektore. Navyše, na želanie bulharskej vlády sa tu objavili ďalšie argumenty v prospech ďalšej finančnej pomoci v energetickom sektore. Prebiehajú rokovania s Litvou a so Slovenskou republikou, kde zodpovedajúce opatrenia sa predpokladajú na roky 2012-2013. Potom sa tu hovorí aj o náhradných kapacitách a efektívnych opatreniach súčasné elektrárne v Bulharsku majú obrovský potenciál na úsporu energie. A výroba elektrickej energie sa zmenila po odstavení reaktorov. Bulharská elektrická sieť má teraz pred sebou veľké výzvy, bude potrebovať e, ďalšiu pomoc, aby stabilizovala a zabezpečila elektrickú sieť. Komisia preto podporuje ďalšie opatrenia v energetickom sektore aj na infraštruktúru v energetike. No a ďalej by som chcel hovoriť o téme podpory ukladania, geologického ukladania spáleného jadrového paliva. Komisia vzhľadom na nevyhnutnosť nájsť riešenie pre bezpečné skladovanie spálených článkov hľada riešenie. Ide však o riešenie, ktoré zatiaľ nespadá do finančnej pomoci poskytovanej programu Kozloduj. Toto riešenie by malo platiť pre všetky štáty, ktoré majú energetický jadrový program. Skladovanie vypáleného jadrového paliva je dôležitá téma. Treba nájsť aj medzi sklady pre tieto jadrové paliva a už teraz je problém aj finančné prostriedky aj na tieto medzi sklady. Konečné skladovanie vypáleného paliva však neovplyvní program Kozloduj. Ešte tohto roku prídeme s návrhom na riešenie vypáleného jadrového paliva, ktoré by malo zahrňať aj bezpečné spôsoby skladovania takéhoto paliva. Už sa teším na vašu správu k tejto téme. Takže chcel by som zhrnúť nasledujúcim spôsobom. Komisia víta túto iniciatívu a Bulharsku v nasledujúcich 4 rokoch e, poskytne finančnú pomoc vo výške 300 miliónov eur. Vítame, že ťažisko sa ďalej zameriava na vytvorenie bezpečných opatrení pre skladovanie vypaleného paliva a taktiež chceme podporovať ďalšie opatrenia v oblasti energetiky. Ďalšie financovanie považujem za znak solidarity Európskej únie voči Bulharsku a ako dôležitý príspevok k jadrovej bezpečnosti v Európe a mimo Európy. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť. Eh, Ďakujeme pekne, pán komisár. A teraz v mene výboru ENVY vystúpi na dve minúty pani Parvanova господин председател господин комисар уважаеми колеги като докладчик в комисията по околна среда бих искала да изразя Ďakujem pekne. Ja ako spravodajkyňa by som rada podporila e, prístup Európskej komisie v tomto návrhu a tiež spôsob, aká bola, akým bola táto správa odhlasovaná vo výbore. Ja vo svojej správe podporujem záverečnú správu a teraz e, Európsky parlament môže vyslať veľmi jasný signál na podporu odstávky blokov e, elektrárne Kozodu 1 až 4. Bulharsko sa zaviazalo k tejto odstávke e, do roku 2009 e, a tiež dôjde k odstávke v súlade s najvyššími bezpečnostnými normami na ochranu životného prostredia a zmiernenie dopadu na životné prostredie. Okrem toho je potrebné financovať eh, aj eh, prípadné dopady na životné prostredie a tiež je potrebné eh, pomôcť Bulharsku na dosiahnutie bezpečnosti energetických dodávok. Na Bulharsko sa vyvíjal tlak z viacerých dôvodov, ale musíme mať na pamäti záverečný cieľ tohto programu a síce bezpečnú odstávku a príslušnú kompenzáciu pre Bulharsko tiež podporné opatrenia pre udržateľnú energetickú politiku a zvyšenú transparentnosť v riadení týchto projektov. Rada by som povedala pani Harms, že záverečné ostraňovanie eh, radioaktívneho odpadu je veľmi dôležité, ale nie je to otázka, ktorej čeli iba Bulharsko. Je to výzva, ktorá si vyžaduje európsku stratégiu a európsky program. A pani Harms, rada by som vás uistila, že Bulharsko nemá v pláne využiť tieto peniaze na ďalší rozvoj tepelných elektrární na hnedom uhlí. Chceme v plnej miere dodržiavať európsku legislatívu a tiež všetky bezpečnostné technologické normy. Bulharsko je veľmi zodpovednou krajinou a snaží sa byť férovým partnerom Európskej únie. Ďakujeme pekne, pani Parvanová. Teraz by som využil túto príležitosť a všetkým by som vám rád povedal, že by som bol rád, keby ste hovorili trošku pomalšie, pretože tlmočníci neustále nám vysielajú signál a to preto, že veľmi ťažko sa im tlmočí, keď rečník hovorí príliš rýchlo. Teda Jediný, kto vám môže rozumieť, je ten, kto rozumie vášmu materinskému jazyku, inak nikto iný. Teda prosím, hovorte pomalšie, pretože inak vám nikto nemôže rozumieť a tlmočníci nedokážu pracovať. A teraz prejdeme k rečníkom mene politických skupín. A prvým rečníkom je pán Uručev na dve minúty v mene skupiny EPP. Благодаря, господин председател. Ďakujem pekne pán predsedajúci. Vážení kolegovia, počas rokovaní o prístupe do Európskej únie a pod tlakom istých politických síl Bulharsko súhlasilo s odstávkou štyroch svojich jadrových blokov v Kozloduji a stalo sa tak v čase rokovaní. Európska únia poskytla finančnú pomoc na roky 2007 až 2009 s cieľom pomôcť eh, tejto odstávke a uzavierke týchto blokov. Okrem toho Európska únia uistila, že bude naďalej podporovať eh, Bulharsko aj v rokoch 2010-2013 v tomto smere. Takýmto spôsobom, aspoň teda formou finančnej pomoci, krajina získa rovnaké podmienky ako Slovensko a Litva, ktorých sa tiež týka uzavierka jadrových elektrární. A v súhľade s princípom solidarity a rovnakého zaobchádzania členskými štátmi Európska komisia predniesla tento návrh. Suma, o ktorú sa navyšuje finančná pomoc, nedokáže kompenzovať miliardy, ktoré krajina stratí tým, že takto predčasne odstaví bloky jadrovej elektrárne. A skutočne potrebujeme túto pomoc na to, aby sme mohli pokračovať v procese odstávky a na to sa vlastne použijú tieto peniaze. Rovnako dôležité pre Bulharsko sú aj modernizácia energetického odvetvia, e, zvýšenie energetickej efektívnosti a energetických úspor. Správa, o ktorej sa hlasovalo vo výbore ITRE a ktorá si získala veľkú väčšinu, splňa tieto potreby a preto nesúhlasíme s opätovnými snahami zahrnúť nás do e, tých krajín, ktoré podporujú elektrárne na uholný pohon. Táto debata sa blíži v Európskej únii, preto som za to, aby sme navrhli, aby sme podporili návrh komisie, aby sme zamietli tých nových 5 pozmeňovacích návrhov, ktoré preložili zelení. Ďakujem pekne. Teraz v mene socialistov a demokratov pán Kalfin na 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, kolegovia. Dovolte mi najskôr poďakovať spravodajcovi a komisii za kompetentnú prácu a osobne komisárovi Otingerovi za dokument, ktorý prezentoval. Myslím si, že spravodaj... ďakujem pani spravodajkyni za e, jej snahu. Táto diskusia sa, táto, tento dokument sa zaoberá dôležitými otázkami pre európskych občanov a kľúčovým cieľom je podporiť snahu Bulharska odstaviť 4 zo 6 jadrových reaktorov jej jadro, jadrové elektráne v Bulharsku. Koz, nebudem hovoriť o riešeniach, ale v, v prístupovej zmluve je potrebné rešpektovať e, záväzky bulharskej strany a bulharské orgány to robia. Zároveň uzatvorenie takej um, obrovského zariadenia skôr, ako to bolo naplánované, Znamená, že sú tu značné ekonomické priame a nepriame náklady, čo je čiastočne vykryté Európskou úniou. Súčasný návrh znamená, že Európska únia uplatňuje rovnaký prístup k Bulharsku ako ten, ktorý sa týkal dvoch ďalších krajín, e, nových členských krajín, ktoré e, prijali podobné záväzky. Takýto prístup je veľmi dôležitý, pretože e, je tu potrebná koherencia európskej politiky a táto sa musí zachovať. 60 fondov pôjde priamo na odstavku jadrových blokov Kozloduj a zvyšných 40 sa vynaloží na posilnenie energetickej účinnosti a na zníženie emisie CO2 v Bulharsku. Chcel by som upozorniť na niektoré pádne otázky, ktoré odzneli počas rozpravy e, zo strany spravodajkyne pani Harms a o ktorých sa široko diskutovalo. Poprvé, čo sa urobí s vyhoretým palivom a s časticami tohto paliva. Toto je otázka, ktorá dnes odznela zo strany komisára Oettingera. Tiež je to dôležitá téma a my očakávame, že na jeseň Európska komisia mm, vydá návrhy a e, špeciálnu smernicu a potom bude mať parlament možnosť diskutovať e, hĺbkovo tieto témy, ktoré sú dôležité pre mnohé európske krajiny. Preto si nemyslím, že rozhodnutie parlamentu o otázke, o ktorej diskutujeme na tejto pôde, o kompenzácii e, kozloduja by malo nejakým spôsobom ohroziť to, o čom rozhodneme na jeseň. Preto plne zdieľam názor komisie, že keď e, sa vytvorí precedens na takýto program, toto by mohlo ohroziť rozpočet Európskej únie v širokej miere. Samozrejme, že toto žiadnym spôsobom neznižuje zodpovednosť krajiny, ktorá má takéto zariadenie, aby našla e, riešenie na konečnú likvidáciu vyhoreného paliva. Ako tieto prostriedky by sa mali e, vynaložiť? To bola otázka. Tieto prostriedky by sa určite nemali vynaložiť na navýšenie emisí CO2. E, skúsenosť z Bulharska a z dvoch ďalších krajín, ktoré profitujú z takýchto prostriedkov, neukazuje, že by tu bolo nejaké zneužitie týchto fondov. Potrebujeme koherentnosť európskej politiky a rovnaký prístup ku všetkým partnerom. Pre európskych občanov je veľmi dôležité, aby prostriedky boli použité na ich e, e, určený cieľ a to transparentne. V prípade Bulharska je tu špeciálny fond e, od ďalších darcov, tie sa tiež využívajú. Sú tu programy, ktoré sa prijali v súlade EBRD a e, Tie sú vynaložené na špecifické projekty. Európsky dvor auditorov už veľmi skoro bude kontrolovať vynakladanie týchto fondov. Aj v Bulharsku a som si istý, že v budúcnosti Európsky parlament bude tiež úzko kontrolovať to, ako sa tieto prostriedky vynakladajú. <clears throat> Ďakujem, pán Kalfin. A v mene liberálov chcem dať slovo pani Valéanu. Ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia, pán komisár, ako spravodajkyňa pre investície do energetickej infraštruktúry, tenevá spravodajkyňa pre bezpečnosť plynových dodávok. Je tu niekoľko otázok, ktoré sa týkajú energetickej bezpečnosti a myslím si, že majú kľúčovú úlohu v tejto oblasti. Ako rumúnska poslankyňa mám ešte väčší záujem na tejto osobitnej otázky jadrovej elektráne Kozloduj, pretože je to na hranice mojej krajiny a veľmi dlho to bola otázka, ktorá vyvolávala obavy e, v súvislosti so životným prostredím. Kozloduj je 4 km od e, Dunaja a 150 km od Bukurešti. E, v súlade s medzinárodnými expertami táto elektráre nemá žiadny ochranný, um, ochrannú hranicu v prípade prieniku radioaktívneho odpadu do uh, vody. Musíme e, uľahčiť odstavku a zabezpečiť, aby tu boli dostatočné prostriedky k dispozícii na takéto projekty, pretože je kľúčové, aby sa zachovala bezpečnosť na vysokej úrovni aby sa zabezpečila expertíza a implementácia národných najlepších postupov odstávka eh, by mala rešpektovať veľmi prísne normy, pretože inak by to mohlo spôsobiť bezpečnostné riziko pre celý región. Preto plne podporujeme tento návrh a náš záväzok alokovať dodatočných 300 miliónov eur na tento projekt eh, z našej strany je v poriadku. Európsky parlament má silné stanovisko pred niekoľkými mesiacmi v tomto dosie, kde sa alokuje prvých 70 miliónov eur v roku 2010, teda z rozpočtu 2010. Avšak mali by sme byť neústupní, pokiaľ ide o transparentnosť o využívaní európskych fondov. Doteraz komisia bola nespokojná s informáciami o odstavení, ktoré dostala z Bulharska Kontrola fondov musí byť prísna a preto si myslím, že Európska komisia by mala eh, urobiť špeciálne hodnotenie, aby sa vyhodnotili silné a slabé stránky minulých projektov, aby sa zlepšili programovanie fondov v súlade s EBRD na nasledujúce finančné obdobie 2010 až 2013. Predložili sme niekoľko návrhov, ktoré si vyžadujú, aby e, bulgárske orgány prezentovali spolahlivú stratégiu, pokiaľ ide o energetickú účinnosť, e, obnoviteľné energie, je tam 120 miliónov eur vynakladené na tieto programy a dúfam, že toto získa podporu. Pani Valán, hovorí pán predseda, presiahli ste váš rečnícky, čas. Pán Stojanov. by chcel využiť pravidlo modrej kartičky, aby položil otázku. Pani Valean, počujete ma? Pán predseda sa obracia na vás, pani Valean. Pán Stojanov by chcel využiť pravidlo modrej karty a položiť otázku budete, vypočujete si jeho otázku a odpoviete na ňu. Pán Stolianov, máte minútu na vašu otázku. Ďakujem, pán predseda. Mám veľmi konkrétnu a veľmi stručnú otázku. Keďže pani Valeán sa pýtala na bezpečnosť, chcem sa opýtať, či je jasné, že pred vyradením štyroch menších blokov jadrovej elektrárne Kozlodu v Bulharsku boli vyhlásené Európskou agentúrou pre atomovú energiu za najbezpečnejšie v Európe. A máte minútu na to, aby ste zadali túto otázku. Nož, vážení kolegovia, pán predseda, čo môžem povedať? Sme všetci blázni? Alebo niekto mal na to dôvod? A myslím si, že keď sa ľudia rozhodli, že to urobia jedným spôsobom, mali by sme to tak urobiť a mali by sme ich podporovať. Nemám ďalšie pripomienky. Dobre, ďakujem pani Valéno. Teraz by som chcel odovzdať slovo pánovi Tremopolosovi mene zelených na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. V našej rozprave by sme mali zohľadniť skutočnosť, že poslednom desaťročí Európa dala Bulharsku 550 miliónov eur, aby odstavili tieto štyri jednotky v Kozladuji. A teraz im dáme ďalších 300 miliónov, to znamená dohromady 850 miliónov eur, bez toho, aby sme zohľadnili veľké sumy potrebné na rekonštrukciu a zvýšenie bezpečnosti. My sme teda zaplatili obrovskú sumu za túto elektráreň. Nechceme už vyjednávať s bulharskou vládou. Parlament a komisia sa musia postarať o to, aby sa jadrový odpad riešil bezpečným spôsobom. A to je súčasťou toho programu vyradenia štyroch blokov. Zelení žiadajú o 30 z tých zvyšných 300 miliónov aby ich bulharská vláda teda použila na likvidáciu jadrového odpadu a aby vláda nepoužila jednotky na urán a uhlie. Dúfam, že nukleárna lobby sa poučila z nedávnej dohody medzi Tureckom a Ruskom. Išlo o vybudovanie jadrovej elektrárne e, v seizmickej zóne predseda. Pán Tremopovs, už vám vypršal čas. Pani Parvanová zdvihla svoju modrú kartičku a chcem sa opýtať pána Tremopulosa, či príjma otázku od kolegyne. Pani Parvanova, buďte čo najstručnejšia. Pán predseda, Moja kolegyňa Balean hovorila o tom, že Bulharsko nevyužilo poriadne tie finančné prostriedky a tu sa hovorilo niečo aj o vydieraní. A moja otázka je otázka pre zástupcu komisie. Prosím vás, mohli by ste to potvrdiť? Prepačte, ale toto nehovorí rokovací poriadok, pani Parvanova. Mohli by ste si dať slúchadla na uši? Pani Parvanová, toto nehovorí rokovací poriadok. Tú kartičku môžete použiť na to, aby ste položili otázku rečníkovi, takže toto budeme musieť vyškrtnúť zo záznamu a pán z nemusí odpovedať. Pán Van Orden, jednu minútu v mene ECR. A ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som bojoval tvrdo o to, aby som zabránil predčasnému uzatvoreniu jednotiek 3 a 4. To uzatvorenie nebolo potrebné pred niekoľkými rokmi a určite to nebolo z bezpečnostných dôvodov. Účinok, ako sa predpovedalo, bol taký, že sa stále viac používali lignitové elektrárne, ktoré nie sú ekologické a viedlo to aj k tomu, že tu došlo k ekonomickým a environmentálnym škodám my tu v európskych inštitúciách neposudzujeme to, čo chcú robiť iné štáty a preto je správne, aby sme sa k Bulharsku správali rovnako ako k iným štátom Európskej únie a Bulharsko predčasne uzatvorilo e, tieto jednotky. Uznávame to. Použilo sa na to veľa finančných prostriedkov a tieto finančné prostriedky e, boli využité efektívne. Dúfam, že komisia nás môže o tom uistiť. Taktiež tiež treba riešiť aj otázku kompenzácie za stratenú energetickú kapacitu. Bulharsko muselo vytvoriť trvalo udržateľné nové kapacity, ktoré e, zabezpečia diverzifikáciu a bezpečnosť dodávok. To znamená, že Bulharsko nezávisí iba od dobrej vole jednej zahraničnej moci. E, predsa ďakujem vám, pán Van Orden teraz pán Ransdorf, mene GUE, Engel, jedna minúta. Chcel by som povedať ku kozlodujskému programu, že by mal byť orientovaný iba na financovanie transferu ožiarených látok, aby sa zvýšila energetická účinnosť v Bulharsku a aby sa financovali alternatíve energetické zdroje. Podľa mňa tento program by sa mal považovať aj za príspevok k ekonomickej stabilite na Balkáne, pretože balkánske krajiny, medzi ktoré patrí Bulharsko, patria medzi zraniteľné časti Európskej únie. To ukázala aj súčasná ekonomická kríza. Domnievam sa, že rámec, ktorý nesmie byť porušený, je článok 30 prístupovej zmluvy, ako to ukázali právne konzultácie s ľuďmi z Európskej komisie. I keď táto prístupová zmluva bola vyčerpaná v roku 2009, nové aranžma musí pokračovať v duchu kontinuity toho, čo bolo stanovené v článku 30. Predseda, ďakujem pán Ransdorf. Ďalším rečníkom je pán Stojanov. Bude hovoriť 2,5 minúty. mene nezaradených. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dnes večer hovoríme o kompenzáciách, ktoré má Bulharsko dostať za vyradenie elektrárne v Kozloduj. Táto kompenzácia prichádza práve včas, pretože odborníci e, stanovili, že straty, ktoré utrpelo Bulharsko po uzatvorení týchto dvoch jednotiek sú o mnoho vyššie než kompenzácie, ktoré doteraz dostalo. Ale otázkou je, prečo sme sa museli dostať až sem? Prečo najbezpečnejšie jednotky v Európe, a to vyhlásila jedna z najprestížnejších agentúr, Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu. Prečo teda museli byť vyradené tieto jednotky, tieto bloky? A ako sa táto správa dostala do rúk zelených? Ako povedal Mark Antony, tí potom začali slovami, ako zničiť. A kolegovia, vy by ste nám to nemali hovoriť. Práve vy, pretože e, vaša krajina vydierala Európsku úniu, aby získala o mnoho viac e, peňazí ako Európska únia. Preto žiadam greckého kolegu, aby bol ticho, aby nás e, nepoučila v tom, čo máme a čo nemáme dostať Zelení majú iba jeden jediný cieľ a majú totiž to problém. A ten problém, ktorý majú, súvisí s vyradením blokov v Kozloduj. Potom došlo k zvýšeniu emisí CO2 a teraz by chceli zobrať finančné prostriedky od Bulharska a namieriť ich na iné krajiny Nemôžu sa totiž to postaviť tvárou tvár svojim voličom a vysvetliť, prečo daňoví poplatníci musia platiť viac a pritom majú stále viac emisí CO2. No je tu ďalší pozmeňujúci návrh, podľa ktorého Kozloduj by mal stanoviť príklad, ale jediné, v čom Kozloduj slúžil ako vzor, e, bolo, že nám ukázalo, ako staromodné bloky môžu fungovať riadne a dobre. Bolo to politické bláznovstvo, ktoré zlikvidovalo e, ekonomickú vetvu v jednej krajine. Pán Stojanov. Domnievam sa, že ste na hranici toho, čo je správne správanie. Ja som vám nevypol mikrofón, pretože som chcel ukázať, aký sme veľkorysí a chcel som aj odzrkadliť veľkorysosť našich zelených kolegov, ktorí ste priamo napadli tým, čo ste povedali. Ja som vám chcel dokázať, že sme ochotní počúvať, ale to, čo ste povedali, bolo nepriateľné a na budúce vás vypnem, pretože toto je veľmi šmiklavý svach. Takto sa dostávame na koniec rečníkov, ktorí hovoria z politické skupiny. A teraz môžeme prejsť jednotlivým rečníkom. Prvým z nich bude hovoriť minútu a pol a je to pán Stolojan. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som rád poďakoval komisárovi respektíve komisii, pretože aj keď teraz sa dosť intenzívne zaoberáme finančnou krízou, komisia sa zaoberá aj inými problémami, a to intenzívne. A Bulharsko má právo získať peniaze, ktoré mi boli prislúbené. Tieto peniaze boli prislúbené práve na odstavku tejto jadrovej elektrárne. Ja podporujem elektrickú energiu, aj energiu z jadrových elektrární. Nemyslím si, že Európa dokáže splniť svoje ciele, ktoré si naplánovala, ktoré sa týkajú čistej energie bez toho, aby sme využívali nové jadrové elektrárne. Som presvedčený, že každá krajina má právo stavať jadrové elektrárne. Ale my v Európskej únii nesieme spoločnú zodpovednosť a Mali by sme prejaviť e, solidaritu v tom, e, aké technológie sa budú využívať v týchto jadrových elektrárniach. Európska komisia by mala byť prísna vo vyhodnocovaní týchto nových projektov na nové jadrové elektrárne. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Stolojan. Teraz pán Palecký na dve minúty. Pirmininke, gerbiamas komisáre, Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážený pán komisár. Rád by som zablahoželal spravodajkyni k vynikajúcej práci a chcem vyjadriť svoju podporu e, správe, o ktorej teraz hovoríme. Okrem toho chcem podporiť e, aj tých 300 miliónov pre Bulharsko určených na odstavku štyroch blokov jadrovej elektrárne v Kozloduji za obdobie, počas obdobia troch rokov. Zároveň Ide tu aj o sprísnenie riadenia kontrol. Myslím si, že týmto končí nespravodlivosť a týmto prejavujeme solidaritu. Ako iné členské štáty, napríklad Litva a Slovensko, tiež získali takúto pomoc. Tieto štyri bloky už sú mimo prevádzky istý čas, preto je logické, že by sa mali uzavrieť. Týmto by sme znížili eh, risk pre životné prostredie a lepšie by sme dokázali využiť schopnosti a skúsenosti pracovníkov z tohto odvetvia. Po odstávke zamestnanci tejto elektrárne budú musieť čeliť novým výzvam. Na základe skúsenosti z Litvy vám môžem povedať, že po väčšine čelíme nepredvídaným výzvam a nedokážeme nič veľmi plánovať v tomto smere. Jeste, že súhlasím, že najväčší podiel eh, týchto financií by sa mal využiť na odstávku a tiež na vybudovanie skladovacích eh, zariadení na jadrový odpad, ale je tiež dôležité postarať sa aj o ľudí. Myslím si, že vláda, bulharská vláda spoločne s Európskou komisiou musí pomôcť zamestnancom eh, a ľuďom, ktorí žijú v okolí elektrárne, aby sa prispôsobili týmto novým okolnostiam. Je dôležité, aby títo ľudia mali k dispozícii pomoc, aby sa prispôsobili, aby mali možnosť sa preškoliť a zamestnať sa v iných odvetviach. Nové udržateľné pracovné miesta pred nich musíme vytvoriť v nových odvetviach, ktoré budú e, ekologickejšie. Ďakujeme pekne, pán Palecký. Teraz pán Šimanský. Nesíti síce na svojom mieste, ale je v sále. Nech sa páči. E, Ďakujem pekne, pán predseda Odstavenie štyroch blokov v Kozloduji e, vyústilo do vážnej straty energetickej kapacity Bulharska a to má dopad na bezpečnosť dodávok v regióne a tiež to vedie k väčším emisiám CO2. Toto by malo byť dôležité pre poslancov. Avšak e, navrhuje sa nám, aby sme sa obratili chrbtom energetickým problémom členskej krajiny. Toto protirečí princípu solidarity, ktorý by mal byť e, takým celoplošným princípom v energetickej politike. Vyzerá to tak, ako keby sme diskriminovali jadrovú e, energiu a princípu pre členské krajiny, aby si mohli vybrať svoj zdroj energie. Ďakujem pekne. Pani Korina Kretu, dve minúty. Ďakujem. Sú tu mm, problémy s uzavretím a s odstavkou kozloduja a je to relevantné pre spôsob, ako Bulharsko vyrieši tento problém, ale ako tu už odznelo, toto odstavenie a tento proces tiež pokrýva a má, je relevantný pre susediace členské krajiny a mal by to byť príklad pre ostatné členské krajiny, kde jadrové elektrárne eh, končia svoju životnosť. Eh, jadrové elektrárne Kozlo doj vždy predstavovala určité riziko pre Rumunsko, hlavne po nehode v Černobyle. Preto by malo byť dôležité, aby odstavka bola sprevádzaná verejnými informačnými kampaniami zamerané na všetky zaangažované strany, ktoré e, majú právo na tieto informácie o, o etapách e, tohto procesu o nebezpečnom odpade, ako sa spracováva a ekologickej rekonštrukcii oblasti konzoldu. Ja myslím, že by sme mali venovať pozornosť spracovaniu radioaktívneho odpadu a Bulharsko by malo prostriedky bez prerušenia hoci sa zdajú tie fondy postačujúce, podľa odhadovaných nákladov nie je tu precedens pre odstavenie takejto elektrárne. Ja teda dúfam, že tu bude dostatočné financovanie a plánovanie pod dozorom relevantných orgánov a že tento proces bude príkladom dobrého používania európskych prostriedkov. Ďakujem. Ďakujem, pani Kretu. A posledným rečníkom je Pán Balčitis, dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Niektoré krajiny Strednej a Východnej Európy, ktoré vstúpili do Európskej únie, um, čelia komplikovaným ekonomickým a politickým záväzkom spojeným s odstavením jadrových elektrární a s riadením jadrového odpadu. Toto sú krajiny, ktoré majú jadro a zdedili bezpečnostné normy Európskej únie a ich elektrárne, ktoré sú na ich územiach, nie sú v súlade s týmito normami. Preto potrebujú prostriedky na odstavenie týchto elektrární. Požiadavky Európskej únie spojené s odstavkou elektrární, bezpečnosť práce odstavovania a dodatočné úlohy s tým spojené predstavujú dodatočné prekážky pre tieto krajiny a oni majú dostatočné prostriedky, aby zvládli e, spracovanie jadrového odpadu. Toto môže viesť k určitým hrozbám na životné prostredie a aj e, týka sa to aj ďalšej generácie. Preto blahoželám Európskej komisie k jej návrhu a že poskytne pomoc Bulharsku, pretože bez podpory Európskej únie Bulharsko, tak ako Litva, by nebolo schopné uzavrieť e, elektrárne vhodným spôsobom a zabezpečiť dodržiavanie všetkých bezpečnostných noriem. Ďakujem, pán Balčitis. To je koniec e, zoznamu individuálnych rečníkov. No a hoci teraz by malo byť catch the eye, nemám žiadne mená na zozname. Takže môžeme prejsť k tomu, že dáme slovo komisárovi Otingerovi. Komisár Otinger, máte slovo. Pán predseda, pani poslania, Poslanci a poslankyne, ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste sa otvorene vyjadrili k tejto citlivej téme. Komisia víta váš kladný postoj k tejto správe a v Bulharsku až do roku 2013 eh, poskytneme ďalších 300 miliónov eur na podporu vyradenia bloku 1 až 4. Tieto peniaze by sa mali využiť aj na bezpečné opatrenie na likvidáciu vyhoretého paliva a na ďalšie opatrenia. Ciele by sa mali dodržiavať, stanovené ciele, a budeme dôsledne sledovať, či sa dodržiavajú. Vaše pozmeňujúce návrhy berieme na vedomie. Som si istý, že rada môže zohľadniť stanovisko parlamentu a predovšetkým tam, kde vaše návrhy môžu prispieť väčšej bezpečnosti. To, že súhlasíte s touto finančnou pomocou, je prejavom vašej solidarity s Bulharskom. Bezpečnosť však má najvyššiu prioritu, čo opäť potvrdilo vaše stanovisko. Ďakujem veľmi pekne za vašu prácu a taktiež za správu pani kolegyne Harms. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda. A posledným rečníkom je naša drahá pani Harms. Ďakujem pekne. Ja by som ešte rada zopakovala, že odstávka jadrových elektrární v Litve, na Slovensku a v Bulharsku prebieha v súlade s stanoviskami Medzinárodnej atomovej agentúry pre atomovú energiu, ktorá preverila tieto elektrárne a uviedla, e, že v súlade s bezpečnostnými normami, ktoré platia v celej Európskej únii, je potrebné tieto elektrárne odstaviť. Myslím si, že toto rozhodnutie bolo rozumné a toto rozhodnutie opodstatňuje aj to, že zajtra musíme prejaviť solidaritu, tak ako v Litve, na Slovensku, aj v Bulharsku musíme pomôcť v preplácanie nákladov na túto odstavku. Ešte rada by som pripomenula, že vo všetkých týchto krajinách, rovnako ako aj vo všetkých západoeurópskych krajinách a na celom svete napokon, doposiaľ žiadna krajina nenašla žiadne zodpovedné riešenie definitívneho zneškodnenia jadrového odpadu. Je to úloha, ktorá je ešte stále pred nami, aj keď v mnohých krajinách e, sa už teraz e, vyčlenili, investovali miliardy a už 30 e, rokov sa hľadá zodpovedný spôsob zneškodenia jadrového paliva. Myslím si, že toto je téma, ktorou by sa mali zaoberať najmä tí, ktorí sú za tie najrizikovejšie technológie, pretože Uskladňovanie jadrového paliva, tak ako ho dnes poznáme, a to nehovorím len ja, to hovorí väčšina občanov Európskej únie, to je také obrovské nevyriešiteľné riziko, že to samo od sebe už je proti ďalšiemu pokračovaniu propagácii jadrovej energie. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujeme. Týmto sa dostávame e, ku úplnému koncu. Dnešnej rozpravy zajtra na poludne prebehne hlasovanie. Schôdza začne zajtra vo 4. 20. mája od 10. 10. do 13. a potom e, od 15. E, do 17. je na internetovej stránke parlamentu je program tejto schôdze. Chcem vám všetkým poďakovať za to, že ste boli disciplinovaní v rečníckých